Ja chcem eh, povedať, že som hlasovala za to, ale táto, mm, tento stroj nefungoval. Takto zapíšeme do zápisnice. Pani Korola, mm, želám všetkým eh, kolegám eh, šťastnú cestu domov, ak by ste sa zdržali kvôli štrajku v Nemecku, tak vám chcem povedať, že tomto e, štvrtku e, pred fašiangovým e, útorkom sa zvyčajne urezávajú mužom kravaty, takže keď pôjdete z Nemecko, tak si ju radšej dajte dolu a tým pádom končím toto zasadnutie.